Minulý týždeň v Turecku opätovne došlo k zemetraseniu. E, e, bolo zabitých viac e, ľudí, asi 700 ľudí. Takisto e, e, vznikli značné hmotné škody v tomto regióne, e, v regióne, ktorý e, trpel zemetrasením už pred tromi týždňami a sú sústrasť nášho priateľa. Minulý týždeň v Taliansku došlo k záplavom, ako aj na juhu Francúzska. Taktiež e, e, niekoľko ľudí prišlo o život a boli spôsobené značné hmotné škody. Vzdávame hold e, činnosti záchranných služieb a miestnych samozpráv, ktoré pomáhajú dotknutým občanom. Takisto vyjadrujeme sústrasť Eh, rodinám obetí, ktorí prišli o život počas týchto prírodných katastrof. Takisto myslíme na tých, ktorí eh, zostali bez domova. A teraz eh, niekoľko informácií ohľadom stretnutí s predstaviteľmi občianskej spoločnosti. Hovorili sme o otázkach demokracie, hospodárs- e, trhového hospodárstva. E, bol tam veľmi veľký záujem o budovanie demokratických inštitútov, o našich skúsenostiach e, v tomto smere, o štruktúre demokratických inštitútov. Samozrejme, nemôžeme nanúcovať svoje myšlienky komukoľvek, avšak obyvateľe Líbie s veľkým záujmom eh, si ma vypočuli. V Tunísku som sa stretol s ministerským predsedom, mm, eh, guvernérom eh, Národnej banky a vedúcimi predstaviteľmi štyroch hlavných politických strán. Tunisko má otvorený postoj voči Európskej únie a obyvateľia Tuniska hovoria, že nemajú inú možnosť, ako vnímať Európsku úniu. Ako príklad hovorili sme o budovaní právneho štátu, ako aj o predstave spoločnosti, ktorá zahrania všetkých a umožňuje všetkým zúčastňovať sa verejného života vrátane žien rovnaké príležitosti v otvorenej spoločnosti. E, všetky štyri politické strany, ktoré e, prešli voľbami, sú pripravené vytvoriť demokratické tunisko, ktoré bude spolupracovať s Európou. Takisto som stravil takmer e, týždeň na Západnom Balkáne, navštívil som Chorvátsko, krajinu, ktorá vstupuje do Európskej únie, navštívil som Srbsko, ktorá e, rieši úlohu normalizácie vzťahov s Kosovom. E, v tejto krajine prebiehajú reformy. Navštívil som Bosnu a Hercegovinu, ktorá sa snaží e, prekonať politickú sliepú uličku. Navštívil som aj Strebrenicu, kde som pokladol veniec v mene Európskeho parlamentu a viedril sústrasť e, europoslancov rodinám obetí. Nazdávam sa, že Strebrenica je e, dôležitým putnickým e, miestom a je veľmi významné, dôležité, aby sme sami sa tam dostali a videli na vlastné oči, aké E, zverstva sa tam páchali. V stredu sme mali, e, máme, prepačte, e, kľúčovú rozpravu o navštívi nás predseda Európskej rady, pán Rampoj, pán predseda Európskej komisie Barosu ako aj e, predseda e, Euróskupiny a e, premiér Luxemburska Jean Juncker. Je to veľmi dôležitá rozpráva a vyzvám všetkých poslancov, aby sa jej zúčastnili. Dnes o tretej Európsky parlament mládeže a e, Európsky parlament e, stredomorskej mládeže e, ukončili svoje rokovanie. Európsky parlament prijal mládež zo 40 krajín. Boli rozdelené, rozdelené do, na, do 5 pracovných skupín mm, venovali sa sociálnemu dialogu, migrácii, integrácii, e, rovnakým príležitostiam, životnému prostrediu, e, doprave, obnoviteľným zdrojom e, energetiky a zamestnanosti. Zapodívali sa širokou paletou problém, ktorý, ktoré riešime aj my v Európskom parlamente. Občianská spoločnosť, sociálny dialog, skutočná rovnosť a prístup k vzdelávaniu a práci, takisto aj ochrana životného prostredia. To sú uh, témy, ktorým sa venovali. Mm, taktiež hovorili o mm, postupnom budovaní prosperujúcej spoločnosti. Môžeme byť hrdí eh, na eh, týchto predstaviteľov eh, mládeže. 250 eh, osôb, eh, ktorí sem precestovali z oblasti Stredomoria. A niektoré z nich sú teraz prítomní v galerii pre verejnosť, takže tam, kde sedíte teraz vy, stejné poslanci, títo mladí ľudia tiež sedeli počas ostatných niekoľkých dní. A ešte jedna správa. Chcel by som e, e, požiadať e, poslancov, aby sa zúčastnili konferencii, ktorú organizuje Európsky parlament 23. novembra. Je to konferencia na vysokej úrovni venovaná ľudským právam. Ehm, budeme tu príjmať laureátov Sacharovej ceny. 12 z nich už potvrdili svoju účasť je možné, že z niektorých e, dôvodov nie všetci pri cestu, ale je veľmi pravdepodobné, že predsa len prídu. E, Budem mať e, širšiu rozpravu s obajcami ľudských práv. Opakujem, ide o konferenciu dňa 23. novembra. A na konci uvedeného dňa budeme e, mať otvorené stretnutie s občanmi Brusel e, v Palais de Bozár. A napokon e, veľmi smutná správa zomrel Willy de Klerk. Stratili sme európskeho belgického štátnika, ktorý pôsobil v Európskom parlamente viac ako 25 rokov, bol vedúcim predstaviteľom skupiny liberálov a taktiež predsedal jednomu zo stálych výborov v parlamente. Pôsobil ako komisár a vicepremiér Belgická. Chcel by som vyzvať poslancov, aby ste e, jeho pamätku minútou ticha.